La Presidente. Kolegi, la... Vážené kolegyne a kolegovia, pokračujeme v našom rokovaní zápisnice zo včerajšieho rokovania je vo vašich rukách, nemáte poznať.